dobré ráno kolegovia, dobré ráno všetkým. Vítam aj našich hostí. A otvorila by som druhú časť našeho programu, programu výboru REGI. A dnes do poludnia bude našou hlavnou témou výmena názorov s lotyšským predsedníctvom rady, ktorí nás poinformujú o svojich prioritách v oblasti zodpovednosti nášho výboru. Potom budem toto je doplnenie diskusie, ktorú sme mali včera s komisárom a, a lotyšské predsedníctvo zdôrazňuje význam koheznej politiky a odstraňovanie ekonomických nerovností, ako aj prispievanie k rastu a zamestnanosti. Jedným, jednou z priorít je, aby sa vytvorili podmienky pre eh, hladký začiatok nového programovacieho obdobia. Predsedníctvo bude tiež venovať pozornosť stredo, eh, strednodobej teritoriálnej agende, úlohe malých a stredných mestských oblastí v našej urbanej agende, ako aj makroregionálnym stratégiám. Ja za seba tu vítam názory ministra na to, ako by sme mohli maximalizovať korentnosť a súlad buhúceho Európskeho fondu pre strategické investície a jeho sklbenie s existujúcimi nástrojmi na zlepšenie zamestnanosti a rastu našej koheznej politike. Postupovali by sme teraz podľa našeho zvyčajného formátu. Najprv by som dala slovo ministrovi, aby uviedol problematiku a potom by sa mohli vyjadriť naši poslanci, členovia výboru a začali by sme otázkami koordinátorov. Takže som veľmi rada, že môžem dať teraz slovo ministrovi financí e, Lotyšska, pánovi Janisovi Reirsovi. Nech sa páči. E, dobré ráno, pani predsednička, vážení poslanci, dámy a páni. V prvom rade by som sa chcela poďakovať, by som sa chcel poďakovať za včerajšiu vynikajúcu recepciu, ktorú zorganizovala pani predsednička. Mal som tu možnosť sa tam stretnúť s niektorými členmi výboru a považujem za čest, že tu dnes môžem byť a že môžem uviesť priority lotyšského predsedníctva v Rade EÚ. Taktiež vítam túto príležitosť prebrať s vami otázky koheznej politiky, ktorá je jedna z najdôležitejších politík EÚ, pretože pomáha k vytváraniu práce a rastu. Dneska máme aj 25-ročné výročie e, oslobodenia Lot, Lotyšska spod um, e, nadvlády Sovietskeho zväzu. Od minulého roku sme aj členmi eurozóny Úloha predsedníctva v Rade EÚ je nielen veľkou cťou, ale aj veľkou zodpovednosťou. Lotyšsko využije toto obdobie na to, aby pokračovalo v nastolenej politickej línii a posilnilo obnovu rast po kríze. Chceme dosiahnuť konkrétne výsledky na zlepšenie každodenného života Minulý rok odviedli inštitúcie EÚ veľa práce v oblasti formulovania priorít v novom inštitucionálnom cykle. Tieto priority sú uvedené v strategickom programe Ra- Európskej rady, v programe predsedníckého tria, v politických usmerneniach predsedu komisie, ako aj v pracovnom pláne na rok 2015 naše predsedníctvo určilo tri priority. Konkurencieschopná EÚ, digitálna EÚ a angažovaná EÚ na globálnej úrovni. Otázky koheznej politiky sú výsledkom i našej priority konkurencieschopná EÚ. Táto je tiež prepojená s víziou novej komisie, ktorá sa týka rastu e, posilnenia rastu a plánu na rok 2015. My chceme posilniť konkurencieschopnosť EÚ a podporovať ekonomické a štrukturálne reformy, či už tie, ktoré sa realizujú, alebo sa majú realizovať pretože si myslíme, že len takto dosiahneme investície pre rast. Rast, ktorý vytvára nové pracovné miesta a nie nové dlhy pre budúce generácie. V tomto kontexte zohrávajú dôležitú úlohu politiky kohezného charakteru skôr ako budem podrobne hovoriť o našich prioritách v oblasti koheznej politiky, chcem využiť túto príležitosť na to, aby som sa podelil s vami aj o lotišské skúsenosti. Kohezná politika veľmi prispela k rozvoju mojej vlasti. Vytvorila predpoklady pre úspešnú účasť Lotyšska na vnútornom trhu. Taktiež nám umožnila vstúpiť do eurozóny minulý rok – pri vstupe do EÚ v roku 2004 naše HDP na obyvateľa bolo len 47 európskeho priemeru, ale v roku 2013 sme už dosiahli 67 A to znamená, že bez ohľadu na krízu v posledných desiatich rokoch sa Lotyšsko priblížilo o viac ako 20 k európskemu priemeru životnej úrovne. Je to veľký výsledok a kľúčovú úlohu tu zohrávalo spolufinancovanie z fondov EÚ. E, veľmi sa teším, že takýto vývoj vidíme vo všetkých troch pobaltských krajinách a vo väčšine nových členských štátov. E, kríza dopadla na Lotyšsko mimoriadne ťažko. Celkové HDP kleslo 25 a v takejto situácii investície z fondov EÚ boli to, čo držalo našu ekonomiku pri živote. Priorita vlády je, bola zaručiť program dlhodobých investícií európskych fondov, tak aby sme mohli sa vyrovnať so situáciou. Prináša to ale nové problémy. Európsky sociálny program bol uspôsobený tak, aby chránil tých občanov, ktorí boli počas krízy najzraniteľnejší. Celkovo európske fondy predstavovali 70 verejných investícií. Včera, keď sme spolu diskutovali, o e, absorpcii fondov, využívaní fondov. Hovorili sme aj s Iskrou a to percento v Bulharsku je veľmi podobné, 73%. Lotyšsko sa vrátilo na cestu silnejšieho, udržateľnejšieho rastu v roku 2011 vďaka vyváženej fiskálnej politike a efektívnym investíciám z fondov EÚ. Toto posilnilo obnovu ekonomiky orientovanej na vývoz poslednom desaťročí dopad eh, koheznej politiky a ich investícií na celkový rast bol v Lotyšsku najvyšší 1,8 až 2,1 Lotyšská vláda vždy vnímala koheznú politiku ako investičnú politiku a nie politiku rozdeľovania peňazí. Už v predchádzajúcom období sme e, dokázali vyriešiť štrukturálne ekonomické problémy v doprave, školstve, životnom prostredí, zamestnanosti vďaka tomuto prístupu. Európske fondy predstavujú významnú časť celkových verejných investícií v Lotyšsku a preto Výsledky tejto politiky priťahujú pozornosť vlády, jej partnerov, ako aj širokej verejnosti. Lotyšsko stojí ešte stále pred mnohými problémami na svojej ceste približovania sa. Máme relatívne nízku úroveň produktivity a inovácií Máme vysokú dlhodobú nezamestnanosť a chudobu. Tieto prvky tvoria súčasť problémov, ktoré musíme riešiť pomocou európskych investičných a štrukturálnych fondov v období 2014 až 2020. Spravím všetko preto, aby som pokračoval v práci, ktorú začala predchádzajúca vláda, aby som zaručil, že kohezná politika sa bude vnímať ako efektívna investičná politika. Lotyšsko preberá predsedníctvo na začiatku novej reformnej politiky, koheznej politiky a investičného cyklu na roky 14 až 20. Európske regióny stoja ešte stále pred veľkými ekonomickými problémami. Vidíme ma nízky rast, vysokú nezamestnanosť, nízku úroveň investícií. Reformovaná kohezná politika je kľúčovým nástrojom v rukách regiónov, aby sme prekonali takéto problémy. Pozitívne výsledky práce členských štátov a komisie vidíme pri zrýš, zrýchlenom príjmaní akčných problémov v druhej polovici minulého roku, ale mnoho problémov ešte stále pretrváva. V decembri Európska rada ďalej podporila investičný plán predsedu <laughs> Junckera Investičný plán uvažuje o zriadení nového Európskeho fondu pre strategické investície. Podobne oznámenie komisie vyzýva k rozšíreniu využívania finančných nástrojov v koheznej politike, aby sa zvýšila efektívnosť Európskeho strategického investičného fondu. Okrem toho na konci minulého roka problematika využívania prob- zneužívania pro- fondov v roku 8 až 13 sa stáva predmetom záujmu. Komisia spolupracuje spolu s členskými štátmi na optimálnej absorpcii a využívaní e, prostriedkov, ktoré boli v predchádzajúcom programovacom období 8 až 13. Počas druhého semestra 2014 Európska komisia organizovala širokú verejnú debatu o našej urbanej politike, aby získala viac informácií pre takúto politiku, jej obsah a pridanú hodnotu. Keď si zohľadníme súčasnú situáciu a výsledky talianského predsedníctva, tak budeme pokračovať v práci. Jedna z našich priorít bude dosiahnuť dohodu na e, rámcový rozpočet pre rok 2015, aby sme mohli schváliť e, e, konečné obdobie, konečne program na 14 až 20 a vytvorili rámec pre koheznú politiku. Počítame s podporou parlamentu pri tomto našom úsilí. Jedna z našich priorít je E, ďalšia práca na Európskom investičnom pláne, ktorý získal veľkú podporu v Rade. Teraz sa pripravujú závery. Náš investičný fond doplňa existujúce programy. Chceme zaručiť dobré plánovanie na začiatku obdobia, čo nám umožní dobre absorbovať financie a výsledky budú k dispozícii na konci roku 2015. Okrem toho si myslíme, že musíme ďalej hovoriť aj o administratívnej kapacite, čo je dôležité pre správnu realizáciu reformných politík. Európsky daňoví poplatníci očakávajú od novej reformovanej politiky konkrétne výsledky a my tieto výsledky dosiahneme iba vtedy, ak si stanovíme aj e, taký praktický základ pre ich implementáciu. Takisto chceme aj naďalej prehlbovať Európsky investičný plán, ktorý na rade získal podporu. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že teda v súlade so závermi rady z decembra roku 2014 sú to doplňujúce finančné prostriedky v tomto fonde pre už existujúce prostriedky, ktoré máme. A tieto nástroje by vlastne mali zabezpečiť investície a mali by vytvoriť pracovné príležitosti a podporovať ďalší rast. Strategický investičný fond je príležitosťou na zlepšenie prostredia pre investície a to koordinovaným spôsobom. Lotičské predsedníctvo plánuje aj naďalej pokračovať vo svojej práci na základe tých záverov rady, ktoré boli prijaté ešte počas predsedníctva Talianska. Tieto závery apelujú na členské štáty, aby podporovali také programy, ktoré budú v súlade s výročnými odporúčaniami a aby sa vyhodnocovali tie príležitosti, ktoré ponúkajú finančné nástroje. Naplánovali sme aj diskusie ohľadne týchto záležitostí na jú, v júne, teda v júni na neformálnom stretnutí ministrov, ktoré sa bude konať v Rige. A náďalej, v spolupráci s Európskou komisiou, ako aj region, asociáciou pre regionálne štúdie, budeme organizovať novú konferenciu, druhú konferenciu ohľadne koheznej politiky. Bude to o výzvach až pre obdobie do roku 2020. A cieľom tejto konferencie by malo byť zabezpečiť výmenu názorov medzi vedcami, odborníkmi, teda na strane jednej a politikmi na strane druhej. Pokiaľ ide o implementáciu, je to kľúčový prvok na to, aby sme vytvorili takúto politiku, ktorá bude vychádzať z eh, vyhodnotenia skutočnosti. Cení kolegovia, Naša kohezná politika je nielen dôležitým nástrojom pre investície, kde sa koncentrujú financie na to, aby sme dosiahli stratégie Európy 2020, ale takisto to ponúka aj veľmi dôležité opatrenia, ktoré môžu podporovať ďalej teritoriálnu celistvosť a územnú celistvosť. Lotičské predsedníctvo bude venovať veľkú pozornosť, predovšetkým pokiaľ ide o rozvoj e, vidieckých programov, to je tzv. agenda pre vidiecký rozvoj Budeme teda pokračovať v práci, ktorá už bola započatá zo so strany predchádzajúcich predsedníctiev a dúfame, že tento program bude aj naďalej pomáhať v tom, aby sme implementovali ďalšie programy, ktoré sa týkajú urbárneho rozvoja, teda mestského rozvoja. Takže na rozdiel e, na dôvažok ešte očakávame aj určité pripomienky zo strany parlamentu. Podľa nášho názora to budú veľmi dôležité pripomienky, ktoré budeme môcť zapracovať do tohto programu zo strany predsedníctva. Počítame s tým, že tie diskusie, pokiaľ ide o úlohu malých a stredne veľkých miest, pokiaľ ide o rozvoj regiónov, to je téma, ktorá zatiaľ nebola až tak veľmi prediskutovaná. A táto otázka bude prediskutovaná na neformálnom medzivládnom stretnutí. A čo je najdôležitejšie? Najdôležitejšia udalosť 10. júna, to je stretnutie ministrov pre regionálny rozvoj, územný rozvoj a na tomto stretnutí budeme, príjmeme deklaráciu o výzvach, o možnom rozvoje malých a stredne veľkých miest v kontexte nášho mm, rozvoja, urbárneho rozvoja miest. Takže na dôvažok ešte plánujeme na rade aj ďalší program, ktorý vlastne by mal byť prijatý 20. Eh, eh, a by mal byť prijatý v roku 2016 a bude v tomto našom úsilí pokračovať potom aj ďalšia predsednícka krajina, ktorá nás vystrieda. Takže, ctení kolegovia a kolegyne, Európsky parlament a predovšetkým tento výbor prispeli veľmi, pokiaľ ide o vytvorenie novej politiky územnej celistvosti pre obdobie do roku 2020 a na to, aby sa táto politika skutočne stala takou politikou investícií, tak to bude musieť byť politika, ktorá bude byť zacielená na investície a konkrétne ciele. Ja očakávam, že Európsky parlament bude aj naďalej pokračovať vo, svojom, vo svojej podpore v tom zmysle, aby sa zabezpečilo, že by táto politika skutočne bola správnym spôsobom implementovaná v jednotlivých regiónoch, aby sme tu mali konkrétne hmatateľné výsledky pre našich občanov. Ja vychádzam teda z toho, že tá spolupráca s Európskym parlamentom bude prebiehať veľmi dobre, predovšetkým pokiaľ ide o tento váš výbor, počas nášho predsedníctva. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Budem sa snažiť reagovať aj na vaše otázky na zá ohľadne plánu nášho predsedníctva, ktorý sme si stanovili a som otvorený na výmenu názorov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister, ďakujem pekne za túto detailnú prezentáciu a teraz vám položíme otázky, ak ste ochotní na ne odpovedať. Takže nech sa páči, ako prvý dostane slovo koordinátori, pán Van Islenroy, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po holandsky. Na jednej strane si myslím, že je to dobré, že hovoríme o investíciách. Investície urobia z Európy kontinent bližšie bližší k občanom, pretože regióny budú viditeľnejšie. Moje otázky. Hovorili ste o tom, že budete ďalej pokračovať v línii italianského predsedníctva. Pol rok je len pol rok a nie viac. Tak je dobre, že Trojka takto dobre komunikuje. Keď si pozrieme závery italianského predsedníctva, tak tam vidíme, že nadchádzajúce lotyšské predsedníctvo bude pokračovať či, v postupoch talianského predsedníctva e, pravidelných debat o, kohazne, o koheznej politiky v neformálnej nom zložení rady, pretože formálnu radu nemáme a že závery sa predložia potom e, e, Európskej rade. To bolo veľmi dôležité, pretože Taliani pripravili správu o koheznej politike, ako aj prvú diskusiu o spravovaní spoločnosti ako aj prvú diskusiu o EU 2020 a je, a prebralo sa to v Rade pre všeobecné otázky. Je to dobrý prístup, dobrý systém, dobrý režim. A posledný mesiac, posledné mesiace sa ministri teda stretávali, komuno, komunikovali. Nevidím tu tú väzbu, takže tu by som chcel počuť odpoveď. Chcel by som vedieť viac o vašich prioritách na ministerskej konferencii, pretože je to dôležité z hľadiska riadenia koheznej politiky v predsedníctve rady. Aké máte tu na témy? Aj talianské predsedníctvo uviedlo už ten investičný plán Junckera a myslím si, že je to veľmi dôležitá téma a netreba o to len ospevovať, ale treba vidieť aj, ako sa bude presne investovať, aké budú metódy investovania. Potrebujeme vidieť ten investičný plán týchto 260 miliard eur, presne vedieť, čo tam je a musíme vidieť aj to riziko, ktoré sa viaže na tento kapitál, pretože e, pri Junckerovom pláne môžeme mať rôzne ciele, ktoré sa sledujú, takže je dôležité, aby rade bolo jasné, čo bude robiť v koheznej politike, aby to dobre vysvetlili, aby vysvetlili svoje stanovisko a postoj. Takže chcem sa spýtať, aký je obsah priorít na ministerskú konferenciu a bolo by dobre, keby náš výbor bol aktívne zapojený do prípravy a keby sme boli aj pravidelne informovaní, výbor ako aj politické skupiny. Na záver by som chcel ešte povedať niečo na adresu makroregiónov. Hovorili ste, že je to veľmi dôležité. Mohli by ste uviezť, akým smerom uvažujete, keď ide o postavenie makroregionov? Jednoducho nechceme mať novú mapu Európy plnú len makroregiónov. To je dobre, že sa síce makroregióny pripravujú, ale zaujímalo by ma, aký prístup budete k tomu mať. Potom aj ten prístup k rozširovaniu. Hovorilo sa, že už nič nové nebude, že zatiaľ stačí. Takže mňa by zaujímal váš názor aj na túto problematiku. Ďakujem a teším sa na vaše odpovede. Ďakujem. Thank you. Thank you, Mr. Van. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec Stanislav, pani Krel. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán minister. Ja som si s veľkým zájmom vypočula váš príhovor a s veľkým záujmom počúvam aj to, ako vy vlastne koheznú politiku pre vašu krajinu, ako aj pre celú Európsku úniu oceňujete. Vy ste, ste pochopili aj z vlastnej skúsenosti, že kohezná politika je jednou z tých investičných možností pre Európu, ktoré tu máme, jedna z tých najlepších a preto by som rada vás chcela požiadať, keď sa už venujete investičnému plánu Junckerovej komisie, aby ste dbali o to, že to prepojenie s koheznou politikou by malo byť patričným spôsobom zabezpečené. A ja v každom prípade súhlasím s pánom kolegom Van Nislerojom v tom zmysle, že budeme potom potrebovať aj patričnú radu, pokiaľ ide o koheznú politiku. To vlastne talianské predsedníctvo už začalo a myslím, že to bolo veľmi napomocné, prinieslo to veľa a parlament vlastne už celé roky požaduje vlastne zvláštnu ministerskú radu, pokiaľ ide o koheznú politiku a doposiaľ sme neboli veľmi úspešní a preto vlastne talianské predsedníctvo sme podporovali v tomto jeho úmysle, zámysle, e, úmysle zriadiť takúto radu, takže ja by som vás chcela poprosiť, aby ste sa jednoducho v tejto tradícii ďalej v nej pokračovali, pretože to by prinieslo určitú možnosť, aby ten investičný program, tzv. Junckerov program, bol skutočne zmysluplným spôsobom prepojený s koheznou politikou. A vo všeobecnosti by som chcela povedať, že tá angažovanosť zo pokiaľ ide o otázku nových peňazí pre investície do Európy, ako ich získať. Celé to sa nenesie v takom duchu, ako by sme si to boli predstavovali. A ešte jedna otázka. Áno, s právom ste poukázali aj na politiku, teda mestskú politiku. Komisia to vlastne takisto v tom internom pracovnom programe spomen- má to teda na svojom internom programe ja to vnímam ako takú situáciu, v ktorej sa nachádzame momentálne a preto je to veľmi dôležité pokračovať v tejto oblasti. Máte nejakú konkrétnu predstavu ohľadne toho, že čo by ste vy v rámci vašho predsedovania mohli uh, urobiť. E, Lipská charta je už trochu zastaraná, takže možno by sme to mohli zohľadniť z toho uhla pohľadu, že sa nachádzame v hospodárskej kríze, ale aj v tom kontexte, že tu máme určité mm, spoločenské problémy, ktoré musíme riešiť a ja si myslím, že v tomto kontexte mestská politika by takisto mohla získať určitú novú dynamiku a aké teda máte plány v tejto oblasti na to, aby ste to posunuli ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa niekto iný žiadal e, vyjadriť za ECR, takže pán Jakovčič, nech sa páči, máte príležitosť vyjadriť sa. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi ministrovi za jeho prítomnosť, ako aj za jeho úvodné slova, tak ako vlastne aj predchádzajúci rečníci, je veľmi dôležité, že kľúčovou témou pre náš výbor je práve politika kohezie, koheznosti a ja ďakujem lotičskému predsedníctvu za to, že sa tejto problematike takýmto spôsobom venuje. Vlastne vychádzate z vašej vlastnej skúsenosti, ako aj skúsenosti viacerých európskych krajín, ako ste boli uviedli. Viaceré z krajín by sa nachádzali v súčasnosti v ťažšej situácii, ak by sme tu neboli mali politiku kohezie Eh, počas ostatných desiatich rokov. Čo však tu vidíme v súčasnosti je určité prepojenie, taká synergia eh, medzi Junckerovým investičným plánom a koheznou politikou. Budeme musieť byť veľmi opatrní a múdri. Budeme musieť umožniť určitú synergiu medzi tými starými a novými nástrojmi. Hovorili sme o tom vlastne už včera, budeme o tom hovoriť ešte aj v nastávajúcich dňoch. Ide tu o veľkú sumu peňazí a tieto peniaze v každom prípade umožnia konkrétne investičné kroky eh, v nadchádzajúcom období. A ja som presvedčený, že všetci, tak ako tu sedíme, ak sa nám nepodarí opätovne naštartovať európske hospodárstvo, tak jednoducho prídeme o dôveryhodnosť v očiach našich voličov a budeme zodpovední potom za situáciu, ktorú nezvládneme v rámci našho mandátu. A pokiaľ ide o makroregionálne stratégie, v súčasnosti máme zhruba 4 makroregionálne stratégie. Baltickú, Dunajskú, e, Adriatskú, Jadranskú a ja podporujem makroregionálne politiky a z čoho vlastne vychádzame? Vychádzame z toho, že chceme vidieť konkrétne výsledky s výnimkou teda pobalského regiónu a z časti tej jadranskej, egejskej, tieto už boli započaté. My by sme mali implementovať tieto vynikajúce výsledky. Podľa môjho názoru je to veľmi dobrý plán a niektoré časti Európy potrebujú takýto konkrétny plán. Takže by sme nemali prestať s touto dynamikou predtým, než sa pustíme do ešte viac. Takže čo si o tom myslíte vy? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu nikoho za GUE. Pani Vanna, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne, vážený pán minister. Ja by som sa chcela pripoť k tomu, čo povedali moji predrečníci v tom zmysle, kde hovoríme o urbárnej agende, to znamená o programe pre rozvoj miest. V tom zmysle, aby sme dosiahli cieľov Európy 2020. To sa týka predovšetkých miest. Tieto tu zohrávajú mimoriadnú úlohu. Je to veľká výzva a je to možnosť pre mesta prispieť a v tomto zmysle by som chcela vedieť, aké máte konkrétne zámery v rámci urbárnej agendy posilniť mesta v tomto kontexte, aby jednoducho boli posilnené vo svojej po- pozícii a aby jednoducho mali možnosť lepšie investovať do rozvoja tohto programu. A pokiaľ ide o makroregionálne stratégie, pokiaľ ide o e, tú stratégiu týkajúcu sa podunajského obdobia. Ja pochádzam z Rakúska. Sú tu určité indície, že Možno budeme mať nového koordinátora pre túto oblasť, pre podunajskú stratégiu. A táto koordinačná funkcia by mala byť nadriadená tomu najvyššiemu postu, ktorý v tejto stratégii v súčasnosti máme. A to je jednoducho protiklade k tomu, o čom hovorila komisia doposiaľ, v tom zmysle, že regióny alebo naši partneri, ako ich nazývame, by sa mali samospravovať tak ako sme to očakávali a nemalo by to byť generálne riteľstvo pre regionálnu politiku. Takže ja by som chcela vedieť niečo o tejto novej pozícii z vašej strany, ak viete. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz pani Damatu. Ďakujem vám pekne a dobré ráno vám všetkým. Rovnako aj ja by som chcela vyjadriť také silné zmetenie ohľadom tohoto Junckerovho plánu, ktorý je eh, tak eh, vítaný, až tak búrlivo je deklarovaný ako čosi, čo je kľúčové pre budúcnosť Európy. Takže ja by som naozaj chcela vidieť konkrétne ciele, ktoré nám pomôžu vyriešiť alebo zodpovedať všetky tie e, nedostatky informačné, ktoré tu máme a tie nejasnosti, ktoré tu existujú. Najmä teda, aké je prepojenie medzi koheznou politikou a Junckerovým plánom. Aké sú tie prepojenia? Ako to bude presne vytýčené? Neviem, či na to máme čakať e, v nejakom konkurentnom pláne alebo či pôjde o presun fondov e, smerom k tomuto plánu. Takže v realite ja naozaj nevidím až tak pozitívne tento plán Juncker, keďže tieto odpovede nepoznám. Ďakujem veľmi pekne. Toto bolo to prvé kolo eh, našich otázok. Poprosila by som vás, pán minister, teraz zodpovedať na túto skupinu otázok, no a potom budeme pokračovať ďalšou sadou eh, otázok, kde vystúpia už členovia výboru REGI. Máte slovo, pán minister, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Čo sa týka našich priorít. Radi by sme otvorili čo najskôr veľkú diskusiu o koheznej politike a zároveň um, presadili koheznú politiku do pracovného programu komisie. Máme tu e, dobré východiská, sme na začiatku obdobia, takže e, financovanie by malo byť adekvátne využité a nasmerované v rámci celého obdobia. Rovnako budeme mať k dispozícii na konci tohoto roka aj e, výsledky dlhodobého programovania. Okrem toho sme presvedčení, že je kľúčové otvoriť diskusiu o administratívnej kapacite, ktorá je kľúčovým predpokladom pre implementáciu tejto reformnej politiky a mala by viesť ku konkrétnym a špecifickým výsledkom. Ďalej je tu návrh, aby sme zabezpečili a zaistili to, že peniaze nových poplatníkov budú využívané múdro a účinne to od nás očakávajú naši voliči. No a to dokážeme dosiahnuť len vtedy, ak dokážeme vytvoriť aj praktickú e, implementačnú bázu pre všetky tieto politiky. Ďalšou súčasťou tohoto je adekvátny investičný plán a jeho dobrá implementácia. Rada v tomto smere vyjadrila svoju podporu takýmto krokom a v súlade so závermi decembrovej rady tento strategický investičný plán doplní existujúce programy. Už to nebude kohézny plán ako taký, ale vlastne bude doplňať existujúce plány a programy, ktoré máme. skoro všetci zástupcovia jednotlivých politických frakcií sa pýtali na strategický investičný fond a aké sú naše plány v, to, plány v tomto smere. A musím povedať, že naozaj veľmi vítame zverejnenie nariadenia, ktoré bolo teda zverejnené v dobrom čase a tešíme sa na účinnú spoluprácu na úrovni rady, keď budeme pripravovať implementáciu tohoto nariadenia. Decembrová rada ministrov vytýčila veľmi ambiciózny plán práce a našou snahou bude zabezpečiť to, aby tento návrh nariadenia ohľadom strategického investičného plánu prešiel radou čo najhladšie. A tu sa spoliehame potom aj na následnú vašu podporu pretože časový harmonogram je naozaj veľmi ambiciózny. Tešíme sa na konštruktívnu diskusiu tu v parlamente, ako aj na pôde rady, aby sme zabezpečili to, že tento investičný plán bude skutočnou odpovedou na existujúce výzvy a že bude uľahčovať skutočné investície priamo v teréne. Zároveň je kľúčové aj to, ako bude prepojený, ako bude nadpájať na kohézny fond a štruktúrálne fondy. Potrebujeme v tomto smere eh, hĺbkovú a dlhodobú diskusiu s členskými štátmi a potrebujeme hľadať konkrétne odpovede o tom, ako sa tieto fondy budú nadpájať a zároveň ako dokážu odpovedať aj na výsledky tých diskusí, ktoré prebehli na úrovni ECOFINu. Tātad e, jautājums. Dobre. Potom tu je ďalšia otázka. a súvisí s Radou pre všeobecné záležitosti v rámci nášho mandátu, tak e, tu treba povedať, že kohezná politika je jedným zo základných kameňov našich, e, našej spoločnej aktivít, našej politiky a v tomto smere naozaj vítame závery eh, Rady pre všeobecné záležitosti, ktoré boli schválené počas talianského predsedníctva. Bolo to vlastne, boli to závery k šiestej koheznej správe a tie zároveň aj vytýčili nevyhnutné kroky dopredu. A plánujeme pragmatickú diskusiu medzi ministrami ohľadom tejto témy, aby sme zabezpečili aj to, že tieto diskusie budú mať predanú hodnotu a konkrétne výsledky čo sa týka koheznej politiky a toho, že by sa potenciálne mohla stať predmetom diskusí Rady pre všeobecné záležitosti, my sme voči tomu otvorení a nevidíme v tomto problém. Je dôležité, aby sme prediskutovali témy, ktoré prispejú k posilneniu koheznej politiky a zároveň posilnia aj jej úlohu um, v implementácii špecifických programov tento kohézny program naráža na veľmi vysokú mieru očakávaní, ktoré tu sú. A pre nás je naozaj veľmi dôležité zabezpečiť to, aby výsledky tejto politiky vlastne naplnili očakávania daňových poplatníkov. Ďalšia otázka sa týkala makroregionov a makroregionálnych stratégií. Nuž, eh, my sme presvedčení, že tie naozaj zohrávajú veľmi dôležitú kľúčovú úlohu v tom, ako prispievajú k teritoriálnej a eh, územnej kohézii. A zároveň nám umožňujú naplno využívať už existujúce nástroje a štruktúry, bez toho, aby sme vytvárali vlastne nové právne akty alebo nové štruktúry. Inými slovami, makroregionálna politika podľa nášho názoru neumožňuje riedkom, ale zároveň aj ich flexibilnejšie využívanie, flexibilnejšie využívanie toho, čo už máme a zároveň vytvára priestor pre užšiu koordináciu jednotlivých nástrojov. Tu opäť chceme poďakovať talianskému predsedníctvu za návrh za návrh e, sta, makroregionálnej stratégie pre, Egejs, pre Jonské a Jadranské more ktorý bol e, schválený v rámci decembrových záverov Rady. Teraz očakávame, že komisia príde s konkrétnym návrhom a s plánom aktivít, ktoré sa budú týkať e, toho štvrtého spomenutého regiónu, alpského regiónu, alebo teda regiónu Alp. No a tu, by, tu očakávame návrhy pripravené čo najskôr. No a spolu s komisiou budeme organizovať aj e, revíziu v vlastne fórum, um, revíz, revízne fórum pre stratégiu Baltského mora, ktorá by mala prebehnúť v Rige. A vlastne tu budeme už revidovať implementáciu stratégie pre Pobaltie. Ďalej, čo sa týka urbánnej politiky a urbánnej agendy, tu sa to zatýka vlastne pozície takmer všetkých politických skupín. Treba povedať, že na takmer úrovni všetkých fórach sme mali možnosť vidieť pomerne komplexnú diskusiu, ktorá prebiehala a ktorá súvisela s tým, aby sme urýchlili e, vlastne implementáciu takejto politiky a zabezpečili čo najskôršie dodanie pridanej hodnoty, ale ešte neexistuje úplný koncenzus o tom, ako by táto urbánna politika mala vyzerať. Existujú isté body konvergencie v tomto smere, ktoré sa týkajú konkrétnych izolovaných oblastí. Ale je pravda, že rozvoj, program pre rozvoj urbánnych oblastí je nevyhnutný. Je pravda, že treba aj zvýšiť povedomie a celkovú citlivosť voči špecifikám mestských oblastí, ktorým sa treba venovať eh, vlastne v adekvátnom nástroje, v adekvátnom pláne. Je tu veľmi veľa konkrétnych nástrojov, ktoré sa týkajú urbánnych regiónov, ale neexistuje tu konvergencia medzi nimi tieto politiky musia byť e, zosúladené, skoordinované, tak aby investície do urbánnych oblastí boli dobre cielené a dobre efektívne. A urbánnym oblastiam sa nemôžeme venovať izolovane od e, globálnych teritoriálnych víziev a tém treba si uvedomovať, že e, vlastne aj urbánna politika musí rešpektovať celkovú územnú e, divergenciu a teritoriálny dopad a musí e, rešpektovať presahy, ktoré vznikajú z urbanej politiky. A je dôležité, aby bola na mieru šitá konkrétnym špecifikám a konkrétnym potrebám daných lokalít. Nielen veľkých miest, ale aj menších miest. No a v tomto smere mnohí aktéry sú presvedčení, že takýto urbánny rozvojový program musí byť vyvíjaný členskými štátmi, v rámci úzkej spolupráce s komisiou a teritoriálnymi partnermi, no a samozrejme mestami ako takými. A prebieha to celý rad e, paralelných aktivít, ktoré musia byť harmonizované a musia byť skoordinované, tak aby výsledky zabezpečili jeden komplexný a pochopiteľný e, urbánny rozvojový program. Naše predsedníctvo plánuje pokračovať v týchto diskusiách a koordinovať jednotlivé aktivity na európskej úrovni tak aby sme sa stali, aby sme naozaj dokázali vytvoriť takýto urbánny rozvojový program, ktorý zvýši ich produktivitu, zabezpečí väčšiu atraktivitu e, mestských oblastí a zároveň budeme mať širší dopad na teritoriálny rozvoj. No a v tomto smere sa tešíme na stanovisko EBRD e ohľadom e, urbánnej rozvojovej politiky, ktoré by malo zásadným spôsobom prispieť k diskusiám na európskej úrovni vo všeobecnosti. Ďakujem veľmi pekne Ďakujem za vaše odpovede. No a teraz môžeme pokračovať ďalej. Bude druhé kolo otázok. Prvé meno, pán Bogovič. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som vám chcel zablahoprieť, vážený pán minister, k tomu všetkému, čo Lotyšsko dosiahlo počas posledných rokov naozaj ste dokázali veľmi účinne implementovať reformy, zabezpečili ste fiskálnu stabilitu a ako ste hovorili už aj na začiatku, je tu práve, bola to aj kohezná politika, ktorá pomohla Lotyšsku dostať sa z tohoto krízového cyklu. Takže naozaj chápeme a podporujeme vašu pozíciu. Ja pochádzam zo Slovenska my sme možno boli trochu menej odvážni, menej odhodlaní pri implementácii týchto reforiem. A to platí aj pre fiskálnu stabilitu a práve preto bola kríza taká trošku e, predlžená, lebo to obdobie krízy trvalo dlhšie v Slovensku než u vás. A možno sme mali naozaj konať tak rozhodne, ako ste konali vy. Chápem, čo to znamená zvýšiť vaše priemerné HDP zo 47% na 67% priemeru EÚ. Slovensku to naozaj trvalo veľmi dlho, kým sme dokázali e, dosiahnuť súčasnú mieru HDP, ktoré momentálne dosahuje teda 85 priemeru EÚ a vy ste teda ten správny človek, e, voči komu môžeme e, vlastne adresovať naše otázky a naše očakávania ohľadom koheznej politiky do budúcnosti. A je to naozaj niečo, čo potrebujeme, najmä ak chceme byť konkurencieschopnejší. Konkurencieschopnosť je jedna z tých základných víziev, pred ktorými stojíme. A vy ste ju prioritizovali a to je naozaj veľmi dôležité. A práve preto váš tretí cieľ, a síce Európa, ktorá koná, ktorá príjma rýchle rozhodnutia ako prvý cieľ, to je veľmi dobre nastavená priorita podľa nášho názoru. A v tomto smere vám želám veľa úspechov. Máme tu niekoľko otázok, ktoré súvisia s Junckerovým plánom a myslím si, že by sme mali konať v tomto smere obozretne, tak aby sme zabezpečili dobrú interakciu medzi koheznou politikou a Junckerovým plánom a zabezpečili aj e, dobré napredovanie. Mali by sme teda využiť Junckerov plán, aby sme oživili e, vlastne súkromný sektor vo všetkých oblastiach a urbánna politika v tomto je naozaj veľmi dôležitá Ehm, je tu nový trend, kde stále viac a viac ľudí žije v nových veľkomestách aj v bezprostrednom okolí. To, to predstavuje nové výzvy a aj nové možnosti, ktorým sa môžeme venovať. A čo sa týka problémov, ktorým sa, ktoré sa týkajú urbánnych oblastí, tu by som rád počiarkol najmä mobilitu, kvalitu ovzdušia, tvorbu pracovných príležitostí, ehm, budovania a podpora rozvojového systému vzdelávania. A v minulosti sme opomenuli jeden zo základných problémov, a síce bezpečnosť a integrácia. Nedávne udalosti, ktoré sme mali možnosť vidieť počas posledných mesiacov, sú dobrým počerknutím skutočnosti, že veľmi veľa problémov vyplýva e, Máme tu mnoho nových problémov v veľkomestách, ktoré e, sú spôsobené e, marginalizáciou komunít, nedostatočnou integráciou komunít do do, do rozvoja a do života týchto komunít a práve kvôli tomu dochádza k takýmto udalostiam. A teda keď implementuje urbánnu politiku, nemali by sme zabudnúť aj tento aspekt bezpečnostnej politiky. A rozhodne to nie je niečo, e, čomu sa musíme postaviť armádou a policiou, ale musíme sa voči tomu postaviť tým, že budeme úspešne rozvíjať naše urbánne oblasti a naše mesta. Takže e, v tomto smere by som naozaj rád e, sa vás pýtal na to, aký je váš pohľad najmä na otázku bezpečnosti vo veľkých mestách. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste medzi nás prišli a diskutujete s nami. Bolo položených veľa otázok ohľadom Junckerovho plánu, vy ste o tom trošku už aj hovorili. E, mám ale jednu špecifickú otázku, pretože na jednej strane hovoríte o ambicioznom časovom harmonograme, ktorý tu máme, na druhej strane si myslím, že e, preto všetkým v mene výboru REGI e, máme tu aj potrebu viac angažovať regionálne orgány do plánovania týchto veľkých investičných balíčkov, pretože dve tretiny všetkých investícií v Európskej únii sú robené miestnymi a regionálnymi samozprávami. A teda naša skupina je presvedčená, že ich zapojenie do plánovania je veľmi dôležité. A moja špecifická otázka teraz súvisí s tým, či by ste vy, čo čo vy a lotišské predsedníctvo spravíte preto, aby ste motivovali členské štáty nielen, aby vytvárali plány ako také, ale aby aj v procese rozhodovania o tom, kam investovať, skutočne angažovali lokálne a regionálne regionálne samozprávy, pretože som presvedčená, že aby tento plán bol úspešný, toto je nevyhnutné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej pán Rules. Dobrý deň. Chcem zablahoželať pánovi ministrovi. Chcem mu zaželať veľa úspechov počas predsedníctva Mnohé z tých otázok, ktoré som sa chcel spýtať, už tu zazneli. Takže len jedna otázka. Chcem sa spýtať e, niečo k programu predsedníctva a ide o program, ktorý sa týka zloženia rady. Chcem sa spýtať o akú revíziu pripravujete Možno, že by sme mohli dostať na budúci mesiac nové oznámenie komisie. Takže ja sa chcem spýtať, či môžete potvrdiť tieto dátumy, pretože to je vo vašom programe. Ďakujem. Ďalšia otázka je otázka pána Balgza. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja sa chcem spýtať niečo k Junckerovmu plánu. Mám otázku, ktorú už položili aj predrečníci. Ten plán znie grandiózne. Možno, že je to až taká propaganda. Hovoríme o miliardách eur, miliónoch pracovných miest, ale keď sa pozrieme na Európsku úniu, tak sa musím spýtať, z akých prostriedkov, z akých zdrojov prídu tieto peniaze? Budú to, bude to furt ten istý rozpočet, len premenujeme kapitoly linky a povieme, že toto je ten úžasný plán investícií a stimulov. Potom k Európskej investičnej banke hovoríme o 5 plus 25 miliardách eur a očakávame, že súkromný sektor pridá k tomu ďalších 15 na výskum, vzdelávanie, školstvo. Myslíte si, že tu dojde k znásobeniu týchto prostriedkov o 15 krát? Myslíte si, že to je realistické? Myslíte si, že to je zdravé? Nie je to ilúzia? nerozčarujeme ľudí tým, keď sa to nestane? A taktiež, pokiaľ ide o lotyšské predsedníctvo, pán minister, aká je vaša konkrétna úloha pri spúšťaní Junckerovho plánu? Ďakujem. A teraz pani Smolková. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, potešilo ma keď ste hovorili o tom že podporujete makroregionálne stratégie to som. A ja mám skôr takú prosbu na vás, ako na lotyšské predsedníctvo. E, moji kolegovia z Poľska, z Maďarska, Rumunska, ja som konkrétne zo Slovenska. Usilujeme sa o to a na vypočutí pani komisárky novej sme ju o to aj žiadali, ona prisľúbila, aby sa vytvorila aj karpatská stratégia. Chcem vám povedať, že štáty v karpatskom oblúku už veľmi úzko spolupracujú, nezačínali by sme na zelenej lúke a pokiaľ by sa vytvorila karpatská stratégia tak by sme vedeli veľmi účinne e, spolupracovať možno ešte aj s ďalšou e, e, vojnou skúšanou krajinou to je ukrajina v oblasti životného prostredia cezhraničnej spolupráci kultúry cestovný ruch a tak ďalej. ja vás chcem len poprosiť pokiaľ táto agenda príde na pretras aby vy ako predsedajúca krajina ste boli veľmi nápomocní. ďakujem pekne. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Nejaké otázky od našich členov? Takže, pán minister, moja otá- e, máte slovo, môžete odpovedať na toto druhé kolo otázok. Áno, ďakujem. Pán Bogovič sa pýta takú osobnejšiu otázku. Pýtal sa na to, že čo si osobne myslím o bezpečnostných e, výzvach v urbanom kontexte. Naše predsedníctvo e, žiaľ zažilo udalosti v Paríži a to prispelo k značnému vytriezveniu. A my sme pružné predsedníctvo, a prispôsobujeme tomu priority. A otázka vnútornej bezpečnosti je jednou z našich hlavných priorít. Naši ministri vnútra a zahraničných vecí sú veľmi rozhodní v týchto veciach. a ukazujú vysokú mieru rozhodnosti. Možno, že neodpoviem na otázky v poradí, v ktorom boli položené. Pokiaľ ide o karpatskú stratégiu, tak v zásade podporujem vytvorenie takejto stratégie. Máme pobaltskú stratégiu. Tá vychádza zo spolupráce poslancov parlamentov Pobaltia. A to sa stalo základom pobalskej stratégie. Potom máme jadranskú stratégiu, ktorá bola poňatá podobným spôsobom a vy máte dobré základy. Je tu tá vyšehradská skupina a to všetko predstavuje dobrý základ pre vypracovanie možnej karpatskej stratégie. Nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo stať. Teraz stratégia 2020 a jej harmonogram. Je to ambiciozné. strate- teda, e, ešte raz, stratégia 2020. Pokiaľ je o túto stratégiu, tak všetko záleží na nových štruktúrach riadenia, ako aj na líniových politikách a primeranom financovaní. Kohezná politika doteraz v značnej miere prispela k dosiahnutiu cieľov tejto stratégie a dochádza k jej reforme, čo e, výrazne zlepšilo e, túto situáciu, ako je efektívnosť e, investícií. Rada pre všeobecné otázky 19. oktobra minulý rok riešila otázku príspevku koheznej politiky pri strednodobom hodnotení tejto stratégie a naše predsedníctvo oceňuje to, čo spravilo talianské predsedníctvo a budeme eh, tu ďalej pokračovať v práci na základe tejto správy komisie a dúfam, že ju veľmi rýchlo dostaneme. Teraz previerka stratégie 2020 musí byť komplexná, koordinovaná, a musí sa prebrať v rôznych zloženiach rady. Teším sa na plodnú spoluprácu s vami, najmä s týmto výborom. Hlavne preto, že tento výbor je veľmi angažovaný, keď hovoríme o koheznej politike v e, kontexte európskeho semestra a strednodobom hodnotení stratégie. Potom my sa snažíme o e, hladké prijatie viacročného finančného rámca a úpravy rozpočtu na rok 2015. Takže chceli by sme to zrealizovať pred 1. májom, aby sme mali istotu, že tieto programy sú čo najskôr prijaté a realizované. Je to, máme relatívne ambiciozný harmonogram, ale očakávame, že budeme všetci konštruktívne pristupovať k problematike a rýchlo vyriešime problémy. A naše spoločné úsilie musí smerovať k tomu, aby programy fungovali hladko, aby začali prúdiť investície do vašich ekonomík a regionov. A potom teraz Junckerov investičný plán. Začíname pracovať na tomto pláne, Junckerovom pláne. Keď som bol dieťa, počul som taký príbeh, alebo sa hovorila, hovoril tento príbeh. Bola raz jedna dedina, v tej dedine žilo veľa ľudí a mnohí z nich nikdy nevideli slona. Takže boli takí zvedaví, čo je slon, čo to je tá tá vec, ten slon. Vôbec nemali predstavu o tom, ako slon vyzerá, čo robí a podobne. A potom starešinovia obce rozhodli, že vystvoríme delegáciu, aby našla slona, nakreslila ho a potom budú naši obyvatelia šťastní, keď budú presne vedieť, ako slon vyzerá pretože zatiaľ sa nevieme dohodnúť a nie je to dobre. Takže vytvorili takú delegáciu, delegácia boli dvaja ľudia, pracovali týždeň a nakoniec našli slona, nakreslili ho a priniesli obraz naspäť do dediny. A starešinovia zostali zarazení aj ľudia, lebo si potom predstavovali vždy niečo iné a boli takí sklamaní. A večer išli spať, pretože si mysleli, že si zaslúžia oddych a, a na druhý deň sa e, obyvatelia nakreslili svoje predstavy slonov, pretože neboli spokojní a bolo tam množstvo farebných obrázkov slonov, ktorí neboli slonmi a nedokázali fungovať ako slony. Tak tomuto by sme sa mali vyhnúť, pretože vidím tu určité paralely keď pán Katajnen mal nakresliť toho metaforického slona, tú stratégiu, a teraz máme mnohé e, nástroje k dispozícii, ktoré nám to umožňujú, tak máme teraz ten obraz, obraz toho slona, ktorú pripravila, ktorý pripravila komisia, e, znamená že my musíme začať teraz diskutovať o tomto obraze, aby sme vedeli, ako to budeme plniť, či to budú peniaze zo súkromného sektoru, či to budú peniaze z iných zdrojov, či, regionál, či sú regióny dostatočne zapojené a podobne. Ale to znamená, že najprv musíme mať uh, túto diskusiu na rôznych úrovniach, aby sme aj my pochopili, čo očakávajú druhý. A takto vypracujeme plán, ktorý bude reálny, realizovateľný a splní svoj účel. Takže pre mňa tá najväčšia výzva je využitie moderných technológií tak, aby tento metaforinský slon sa nestal monštrom, niečím, čo neexistuje, niečím, čo je neschopné ale aby sa stal tým, na čo bol vytvorený, aby slúžil svojmu účelu. Takto ja vnímam svoju úlohu. A uvedomujem si, že tieto diskusie budú pomerne náročné. Vy tu medzi sebou máte svoje vlastné diskusie, vlastné rozpory a iste aj veľké očakávania na adresu komisie a iste máte aj veľké, počuli sme to na rôznych fórach, ale určite vy prispiejete k tomu, aby plán aj fungoval. Možno, že teraz som zaho- prehovoril možno pri- politicky, ale nič iné ma nenapadá skôr ako členské štáty dokončia svoje úvahy. To bude v marci alebo február, marec na rade Ekofinu. V zásade sa na to pozera ako na plán strategických investícií, ktorý sa neprekrýva s existujúcimi nástrojmi, prispieva k existujúcemu plánu a plánom a peniaze, ktoré budú v tejto časti, budú e, fungovať ako magnet pre investície zo súkromných sektorov a už si a máme k dispozícii viac projektov ako týchto 315 miliard. To nie sú ani granty, to sú len záruky, ktoré prídu zo súkromných inštitúcií, zo súkromných e, účastníkov a EIB bude zodpovedná za výber projektov, ktorý predložia títo záujemcovia a možno budú aj národné štátne investičné banky in, mať záujem o takéto projekty. Uvidíme, ako sa diskusia vyvinie. Účastníci môžu byť z širokej verejnosti. Zatiaľ nebola nebol predložený limit na predkladanie projektov a podporujeme aj súkromných in- investorov. A cieľom tohto plánu je získať nielen peniaze pre projekty, pre aktivity, ale cieľom je aj pretransformovať, zmeniť trh, posilniť ho, urobiť ho robustnejším, tak aby sa ľahšie fungovalo, pracovalo. A chcem ešte povedať, že počas predchádzajúceho E, že naše predsedníctvo e, má za prioritu digitálnu agendu, digitálny trh. A my sa pokúsime znovu rozprúdiť diskusiu o spoločnom digitálnom trhu. A ďalšou našou prioritou je trh s energiami. Toľko, je, toľko k tým niekoľkým prvkom k tohto investičného plánu a tomu, ako by mohol vyzerať. Ale budem pripravený vás podrobne informovať o ňom, až keď sa preberie na úrovni členských štátov a keď sa príjmu rozhodnutia v ECOFINE. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Zdá sa, že budeme mať ďalšie stretnutie a budeme pokračovať v diskusii potom, ako sa príjme rozhodnutie v ECOFINE a keď budeme mať jasnejšie sformulované otázky. Regi bude pokračovať svojej práci, bude viesť vlastné diskusie o investičnom pláne a ak už nemáte žiadne ďalšie otázky, nikto sa už nechce nič spýtať, tak sa vám chcem poďakovať veľmi pekne za vašu účasť, za vašu prezentáciu priorít lotyšského predsedníctva v oblasti regionálnej politiky a koheznej politiky Želám vám veľmi úspeš, želáme vám veľmi úspešné predsedníctvo. Môžete od nás očakávať úplnú podporu, ako aj veľa otázok z výboru REGI a budeme pozorne sledovať prácu predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne a veľa šťastia pri plnení vašich povinností. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi si vážim toto pozvanie a chcem sa vám poďakovať za prácu na vašho výboru na pláne do roku 2020 a ja dúfam, že budeme mať rovnako dobrú spoluprácu aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám, váž, e, vážení poslanci a teším sa na budúce stretnutia. O pol 11. máme kolegovia e, hlasovanie Takže sa rozlúčime s kolegom a budeme s našim hostom a potom budeme pokračovať v našom programe. Okay, dear colleagues, we are ready for, uh, for voting. Our vote today is on... Uh... Kolegovia, kolegyne, budeme teraz hlasovať o absolutóriu o Všeobecnom rozpočte za rok 2013 za Európsku komisiu. Výbor pre rozpočtovú kontrolu, výbor KOMT, v súčasnosti pripravuje správu kde by mal predložiť absolutórium komisii ohľadne implementácie rozpočtu za rok 2013. Výbor KON požiadalo stanovisko od jednotlivých výborov a lehota bola 10. februára. Koordinátori za REGI ustanovili predsedu ako spravodajcu v tejto téme, pokiaľ ide o tieto stanoviska. Ja som prezentovala návrh stanoviska v kontexte nášho stretnutia 3. decembra. Lehota na predkladacie pozmejúce návrhy bola stanovená na 11. decembra a mali sme 38 pozmeňujúcich návrhov. Tieto boli predložené a po konzultácii s tieňovými spravodajcami a s ostatnými poradcami som navrhla takisto 8 pozmenujúcich návrhov. A chcela by som sa tu poďakovať všetkým členom výboru za ich príspevky a pozmenujúce návrhy a takisto sa chcem poďakovať kolegom, s ktorými sme vlastne diskutovali ohľadne kompromisného znenia textu. Takže teraz by som navrhal, aby sme prešli hneď k hlasovaniu. Áno? Takže Máte pred sebou hlasovací zoznam a musíme si overiť teraz aj e, elektronický systém, či funguje. Takže začneme teda s kompromisom číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže môžeme prejsť ku kompromisu 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz si návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz kompromis číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Kompromis. Pozmeňujúci návrh číslo 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz prejdeme k kompromisu číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté. Teraz prejdeme k kompromisu číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 28. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 29, ďakujem. Takže máme pozmeňujúci návrh číslo 29, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz prejdem k kompromisu číslo 9, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté prijaté. Kompromis číslo, pardon, pozmeňujúci návrh číslo 30. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz prejdeme k kompromisu číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 8. To je za. To je proti. Zdržali sa prijaté. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Poprosím vás, budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Ste pripravení? Dobre, hlasujme. I close the vote. Končím hlasovanie. Máme 33 za, jeden hlas je proti tomuto stanovisku. Áno, nech sa páči, hlasíte sa o slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcela iba povedať, aby môj hlas bol teda zaregistrovaný, pretože som nemala hlasovaciu kartičku. Dobre, takže vyhlasujete za, takže máme vlastne spolu 34 hlasov, ktoré boli za. Ďakujeme pekne, ďakujeme všetkým vám za dobre vykonanú prácu. Ďakujem. Takže Ešte musíme schváliť rozhodnutie koordinátorov. Máte rozhodnutia koordinátorov? Máte ich? Odsúhlasíme rozhodnutia koordinátorov? Áno? Dobre. Odsúhlasíme. Ešte nejaký iný program? Buď rôzne? Nemáme. Takže chcela by som pripomenúť, že ďalšie stretnutie bude vo štvrtok 26. februára o 9 do 6.30. Ďakujem všetkým aj tlmočníkom, ďakujeme pekne za vašu prácu a ďakujem všetkým, končím zasadnutie. Thank you. Thanks to Carla. Not at all. That was a, a good voting list, and don't forget your card. Thank you. Thank you so much. Um, uh, I do this all the time. <laughs>